Meine sehr verehrten Damen und Herren, es haben eine Reihe von Vážené kolegyne a kolegyne, vážené kolegyne a kolegovia, začíname troška neskôr. Napriek tomu vás veľmi srdečne vítam na našom popoludňajšom zasadaní. Vítam študentov univerzity v Kremze v Rakúsku. Srdečne vás vítam. Pevne verím, že tu získate zaujímavé informácie. Pozrite sa na to, ako sa výbor Júri zaoberá náročnými otázkami. Teraz to 12, je tu o prezentáciu troch štúdí tematické oddelenie o správe a riadení spoločnosti a o sociálnej zodpovednosti podnikov, pán Filip Portiem, pani Katrin Kafia, pán Frank Martin Laprat, pani Valerie Tando de Massac, a pán Jean-Philippe Don. To sú naši hostia, pán Portier a pani Kardia budú prezentovať úvodné slova pani Martina Prat bude pokračovať. ďalšou správou pani Tandones Sapak bude prezentovať eh, vzťah medzi manažmentom a dohľadovými úradmi, orgánmi. Navrhujem, aby sme hneď začali. Neviem, či začne pán Portie, kto z vás. Nech sa páči, pán Portie, nech sa páči, máte slovo. Mm. Prajem príjemné popoludne, dámy a páni, volám sa Filip Portie, pochádzam z Francúzska a e, výbor Jury si ma vybral, aby som pripravil e, tri štúdie, e, ktoré odprezentujú moji kolegovia. Teda ja som bol vodcom tohto týmu spolu s pani Katiar, ktorá bola zodpovedná za koordináciu tohto tému, tejto témy. Dovolte mi v skratke odprezentovať e, tieto tri štúdie. Pôjdeme trošku rýchlejšie. Cieľom týchto, týchto štúdií bolo monitorovať praktiky na území Európskej únie, aby sme zistili, aká je účinnosť e, právnych predpisov v oblasti vzťahu medzi dozornými orgánmi a manažmentu ohľadom práva akcionárov a ohľadom sociálnej zodpovednosti podnikov, ktorá je veľmi aktuálna téma. Toto bola téma tretej štúdie. Dovolte mi uviesť, že sme sa sústreďovali na akciové spoločnosti. V Anglicku anglický názov je Joint Stock Company. Samozrejme, E, naša štúdia mohla byť oveľa širšia, ak by sme sa venovali všetkým spoločnostiam kotovaným na burze. My sme však e, chceli sa venovať akciovým spoločnostiam, ktoré nemusia byť na burze kotované. Chceli sme identifikovať e, overenú prax v Európe. Nemalo ísť len o komparatívnu štúdiu. Chceli sme zistiť, z akej e, príčiny e, tá, ktorá prax je označovaná ako dobrú. V úvode týchto troch štúdií e, sme vysvetlili základné orientácie tejto štúdie, prečo sú prínosné pre parlament, ako aj pre spoločnosť. Následne to sme zadefinovali akcionárov, ďalšie zaangažované strany. A zadefinovali sme aj pojem e, vplyv na spoločnosť alebo prospech pre spoločnosť. Sústredovali sme sa na dlhodobý účinok a nie na okamžitý vplyv na podniky. Teda nám ide o to, aby e, vznikali nové hodnoty pre podniky teda znamená to, ak podnik si činí dobre, ak sa podniku darí, má pozitívny vplyv nielen na akcionárov, ale aj na spoločnosť, pretože častokrát dochádza na medzinárodnom polikapitalizmu k excesom, keď akcionári e, sledujú svoje vlastné záujmy namiesto záujmov spoločnosti. Teda častokrát dochádzalo k takémuto úniku záujmov akcionárov. Monitorovali sme stav v 27 členských štátov na základe dotazníka. Dnes vám predkladáme výsledky tohto dotazníka. Následne na to sme vybrali niekoľko členských štátov, ktoré vykazovali isté pozoruhodné mimoriadne charakteristiky vďaka ktorým sme mohli vypracovať našu e, štúdiu. Nehodnotíme tie členské štáty, ktoré e, sme nezahrnuli do našej kabil, e, tabuľky. Následne sme spolupracovali s podnikateľmi, s právnikmi, s, ekonomi, s ekonómmi. Spolu s nimi sme vypracovali odporúčania odporúčania, ktoré sú v jednej línii so záujmami spoločnosti, sú čo najkonkrétnejšie v tejto e, veľmi širokej oblasti. E, predtým, ako odozdám slovo kolegyni pani Laprát, e, dovolte mi poďakovať vám za pozornosť. Voilà. Euh, tout d'abord, en guise de préambule. Na úvod, dovolte mi e, skonštatovať e, východiskový stav, teda kontext. Teda v akom kontexte sme chceli, do akého kontextu sme chceli zasadiť túto štúdiu. Na úvod e, sme skonštatovali, že existujú isté irregularity. Častokrát akcionári nie sú aktívni v živote spoločnosti. Akcionári častokrát vykazujú istú pasivitu, respektíve idú len za svojim osobným cieľom A niekedy z dôvodu pasivity akcionárov manažment vypracúva rizikové stratégie, ktoré vôbec nie sú v súlade s vôľou akcionárov. Sú to e, situácie, ktoré si navzájom odporujú a prostredníctvom našich, našich odporúčaní ich chceme odstrániť. Cieľom tejto štúdie je e, samozrejme zistiť, aké sú práva a povinnosti akcionárov a zároveň nájsť vyvážený stav medzi na jednej strane ich právami, teda chcem tým e, povedať e, právami, ktoré sú vlastné akcionárom a na druhej strane povinnosťami z oči spoločnosti, z oči podniku, ktoré súvisia so spomínanými právami. Okrem samotnej analýzy e, sme chceli definovať ciele a odporúčania, odporúčania, z ktorého neskôr by mohla vzniknúť smernica E, prečo sme za vznik smernice, teda istého záväzného právneho dokumentu? E, pretože situácia v Európe sa veľmi rýchlo vyvíja v oblasti podnikového práva. A je dôležité, aby národné právne poriadky e, smerovali do jedného spoločného bodu, aby v konečnom dôsledku nadobudli jednotlivé právne úpravy istý súlad na úrovni celej Európskej únie. Tak, aby neexistovali veľké rozdiely na území jednotlivých členských štátov. A preto sme sa snažili, aby odporúčania boli konsenzuálneho charakteru. To znamená tak, aby smernica, ktorá jedného dňa príde, neznamenala veľkú traumu pre väčšina členských štátov. Následne sme pristúpili k vypracovaniu samotnej štúdie. Položili sme si základnú otázku. Aké sú práva a povinnosti akcionárov? O čom vlastne hovoríme, kto je akcionárom? Vieme, že existujú dve definície akcionárov. Akcionárov je spoločník nositeľ istých práv, ktorý má hlasovacie právo, ale zároveň e, je vlastníkom majetku istých akcií. Teda z toho vyplýva, že každý jeden akcionár má práva a povinnosti. Aby mohla vzniknúť klasifikácia jednotlivých práv a povinností, aby vznikol istý poriadok medzi nimi, e, snažili sme sa identifikovať e, overené postupy na území všetkých členských štátov, teda 27. Následne sme tieto overené postupy na základe troch kritérií roztriedili, tak aby e, sme zistili ich dôležitosť. Spomínal to už aj môj predrečník Filip Portie. Prvorady cieľ bol nájsť také overené postupy, ktoré vytvárajú hodnoty z dlhodobého hľadiska ktoré sú dôležité pre celý podnik ako taký. Teda išlo o hodnoty, ktoré podporia celý podnik a nielen napríklad akcionárov. Teda nám ide najmä o dobro spoločnosti, zohľadňovali sme kolektívnu dimenziu týchto hodnot Teda nám išlo o zosúladený postup, aby som používal hantírku tohto parlamentu. Nám išlo o to, aby vznikol vyvážený stav medzi právami a povinnosťami akcionárov a zároveň, aby medzi týmito právami a povinnosťami e, vládol právny poriadok. Práva a povinnosti e, sa riadia e, viacerými princípmi Prvé odporúčanie je, že záujmy spoločnosti, e, celej spoločnosti e, sú nadradené záujmom akcionárov, s osobným záujmom akcionárov. Čiže dovolte mi pristaviť sa pri tejto nadradenosti záujmov spoločnosti nad záujmami akcionárov. Znamená to to, že spoločnosť, podnik, čiže právnická osoba, má isté záujmy. Každý členský štát sa môže v zmysle svojej e, právnej tradície zhostiť tohto konštatovania. Teda ide o záujem právnickej osoby, ktorý je nadradený nad osobný záujem. Z toho vyplývajú dva dôsledky bez ohľadu na legitimitu práva akcionára, bez ohľadu na typ akcionára, každý z nich eh, eh, musí upustiť od svojich práv, ako náhle narazí na záujem celej spoločnosti, celého podniku. Teda je potrebné odstrániť niektoré práva akcionárov, ktoré môžu ísť proti záujmom podniku. Napríklad zneužitie majetku spoločnosti, napríklad zneužitie právomoci manažmentu. Zároveň každý akcionár má povinnosť rešpektovať e, podnikové právo medzi ďalšími odporúčaniami je e, uznať skupinové konanie akcionárov, čo sa týka ich práv. Teda musíme uznať, že právo, právo, že akcionári sa môžu zhromažďovať, dohodnúť sa na spoločnom postupe a musíme zároveň im dať možnosť akcionárom konať spolu konať zosúladene. Zároveň však akcionári musia mať spoločnú a nerozdielnú zodpovednosť za zosúladený postup. Zároveň musí v právnom poriadku vzniknúť nový termín skupiny podnikov, skupiny spoločností, pretože nesmieme zabudnúť na ten fakt, že niektorí akcionári sú zároveň spoločnosťami, zároveň podnikmi. Neustále však platí, že najdôležitejší je záujem podniku. A tu môže nastať kontroverzný stav, keď si materská spoločnosť a cerská e, spoločnosť odporujú, respektíve, že sa spoja proti záujmom tretej strany. A preto je potrebné zosúľadiť tento stav a jediný spôsob, ako ho zosúľadiť, je e, v právnom systéme zadefinovať pojem skupina e, podnikov a prijať nový pojem záujem skupiny. Keď pripustíme fakt, že niektorí akcionári sú zároveň spoločnosťami. Ďakujem vám za pozornosť odozdám slovo Valerii Marsakovi, Valerii Marsak, ktorá predstaví tretiu štúdiu. Bonjour, donc je suis effectivement... Spolu s Janom Pakom, po mojej ľavej ruke, sme spoluautori štúdii o dozorných orgánoch a ich vzťahoch e, s manažmentom. Prvou e, prekážkou, na ktorú sme narazili, bolo jasne definovať, o čom vlastne hovoríme, keď hovoríme o dozornom orgáne. Totiž v Európe existujú rôzne práve poriadky, ktoré bok po boku existujú. Jan sa k tomu detálnejšie vráti. A práve existencia rôznych právnych poriadkov nám vnáša nejasný stav. Čo to vlastne je? Je to správna rada, je to dozorná rada v zmysle nemeckého práva. Teda našou úlohou bolo nájsť e, spoločnú definíciu, spoločný referenčný rámec, na základe ktorého by sme mohli porovnať e, národné právne poriadky a preto sme museli sa pristápiť e, pri e, samotnom prerozdelení moci v spoločnosti, v podniku. Čiže aké sú e, práva akcionárov, aké sú práva výkonnej moci a aké sú práva dozorných orgánov. Na základe tohto ujasnenia vzťahov sme postupovali ďalej. Museli sme si ujasniť, e, upresniť, tak aby sme vedeli, že čo môžeme s čím porovnávať. Následne na to sme si položili ďalšiu otázku. Či by bolo hodné zoštandardizovať e, tento právny stav na európskej úrovni. Súvisí to aj s Frankovou štúdiou číslo 1. My si myslíme, že je skutočne vhodné zoštandardizovať vzťahy medzi dozornými orgánmi a manažmentom, teda vedením podnikov. Ďalej e, sme sa venovali samotným spôsobom správy e, podnikov a spoločností a vychádzali sme z dvoch predchádzajúcich štúdií o právach akcionárov aj o e, sociálnej zodpovednosti podnikov. Teda, ako som povedala pred chvíľou, prvým problémom e, bolo o tom, aká je vlastne definícia riadenia podniku. Aké sú vzťahy medzi troma mocami medzi suverénnou právomocou akcionára, ktorý prináša do podniku kapitál, vďaka ktorému podnik môže vykonávať svoju činnosť. Ďalej tu máme výkonnú moc, ktorá definuje stratégiu podniku, e, vďaka ktorej e, podnik e, sa uberá smerom k cieľu. Tu problémom je, že manažment môže byť jedna alebo viacero fyzických osôb, môžu to byť rôzne orgány, ktoré vykonávajú e, svoje úlohy autonómne, respektíve e, sú to orgány najrôznejšieho typu podľa toho, ktorého právneho poriadku. Môžu to, môže to byť predsedníctvo, môže to byť správna rada, môže to byť e, e prezident teda akcionári delegujú isté právomoci na riadiaci orgán, ktorý má na starosti to, aby stratégia bola v súlade s cieľmi spoločnosti a aby udržali trvalý charakter spoločnosti. Následne e, sme sa pristavili pri definícii dozorného orgánu, v niektorých krajinách dozorný orgán nie je oddelený od eh, manažmentu spoločnosti. V, napríklad v Nemecku je jasné rozdelenie, jasné oddelenie medzi manažmentom a dozornou radou. Avšak eh, existuje Board of Directors v anglosaskom systéme, eh, kde môžeme mať výkonného a nevýkonného riaditeľa a úplne tretí systém je francúzsky systém. E, francúzsky systém je zmesou rôznych európskych vplyvov a e, prejavili sa v ňom najrôznejšie e, právne situácie, ktoré existujú v Európe. Alors, nous, nous vous avons proposé une carte qui euh, permet de na tomto slajde máme e, mapu Európy tak, aby sme videli, aké rôzne rozdiely existujú v právnych predpisoch na území Európskej únie. Sú tu dva veľké vplyvy. Zvykové právo, tzv. common law, a občianské právo, čiže rímsko-nemecké. Z toho nám vyplývajú dve skupiny e, štátov ktoré sú ovplyvnené týmito dvoma veľkými systémami. E, monistický systém prevláda v oblastiach e, zvykového práva, kde sú na čele spoločnosti riaditeľia a rímsko-nemecký systém. To je systém tzv. dualistický, kde máme riaditeľa spoločnosti a e, dozornú radu alebo dozorný orgán oddelenie. Máme však aj tretiu skupinu štátov. V tejto tretej krajine sú to štáty, ktoré boli ovplyvnené oboma systémami a preto ich voláme štáty so zmiešaným systémom. Spomínané už bolo Francúzsko, ktoré je dokonalým príkladom tohto zmiešaného systému, pretože vo Francúzsku existujú spoločnosti, ktoré Eh, boli inšpirované rímsko-nemeckým právom. Avšak eh, vývoj legislatívy ohľadom akciovej, akciových spoločností prišiel skôr zo západu, teda z oblasti common law, zvykového práva. Ale pristávame sa pri krajinách, ktoré sú vyznačené rúžovou farbou. To sú hybridné systémy. V nich existujú veľmi jednoduché spoločnosti, na čele ktorých stojí generálny riaditeľ. Je to fyzická osoba alebo orgán, ktorý má v rukách výkonnú moc. E, avšak e, popri ňom môže existovať aj dozorný orgán. Ja by som doplnila, že sme sa rozhodli predstaviť vám túto mapu farebne, e, teda žltým je zvykové právo, zelené, zmiešané, modré, e, to sú tie rímsko-nemecké vplyvy a rúžové sú hybridné systémy. Žiaľ, tento graf nebude veľmi čitateľný takto na diaľku. Ale chcela som e, ním len ozrejmiť to, o čom som práve hovorila. Ako, aké rôzne podoby môže mať vo Francúzsku akciová spoločnosť? Je to krásnym dôkazom toho, akým vplyvom bolo vystavené francúzske právo vo veciach obchodných spoločností. Opäť e, e som položila rôzne farby. Na obrázku máte rôzne formy akciových spoločností e, so zvýraznením, ako je v nich riešené pre rozdelenie moci a aké sú medzi nimi vzťahy. Teda je to, je to obrazové stvárnenie vzťahov v spoločnosti. Pristavila, som sa, eh, pristavila by som sa pri klasickej akciovej spoločnosti, to je ten tretí obrázok v poradí, kde dominuje výkonná moc, E, stvárnená v podobe generálneho riaditeľa, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva. Existuje v tejto spoločnosti aj e, dozorná rada a správna rada. Je to typicky francúzsky veľmi centralizovaný systém, pretože ten istý generálny riaditeľ je zároveň na čele dozornej rady. Teda je to presný opak od obrázka, ktoré, e, obrázka zľava, tzv. duálna akciová spoločnosť, ktorá má len predstavenstvo a dozornú radu, pretože e, tu je jasne rozdelená e, moc na predstavenstvo, nezávislý orgán a na dozornú radu alebo dozorný orgán, kde je úplne jasne oddelené, kde sú jasne oddelené právomoci týchto dvoch subjektov. Ideme teraz zľava doprava. Druhá schéma. Tam je jasný vplyv anglosaského práva, kde e, prezident rečnička sa opravuje, nie prezident, ale e, predseda správnej rady a predseda sa nie sú to istou osobou. Ďalej tu máme typicky francúzsku tzv. zjednodušenú akciovú spoločnosť. Dovolte mi ešte vyjadriť sa k tej úplne poslednej schéme napravo. Sú, je to najčastejšia forma malého, respektíve stredného podniku vo Francúzsku. Často krát častokrát siahajú podnikatelia práve k tomuto tvaru. Častokrát e, dozornú radu názvu správnou radou nemá nejakú právnu váhu. Táto formácia, správna rada je vlastne takým poradným fórom vedenia podniku. tohto všetkého nám vyplynuli isté definície. E, supervisory Board vo francúzštine dozorný orgán, aby sme, aby sme sa vyhli slovu rada, aby z toho nevznikla dozorná rada, teda vo francúzštine je to striktne dozorná rada, ktorá je poverená dohľadom nad e, e činnosťou podniku a Ďalej tu máme slovo alebo výraz management. Je to výkonná moc podniku vykonávaná buď fyzickou osobou alebo orgánom, najčastejšie predstavenstvom. Ako vidíte, v Európe vládnu najrôznejšie systémy, ako aj rozhodné právo je na území jednotlivých členských štátov veľmi rôzne. Táto rôznorodosť je vhodná alebo ju treba odstrániť? Teda máme smerovať k smerom k štandardizácii alebo nie? Samozrejme, štandardizácia by predstavovala isté zjednodušenie, istú právnu bezpečnosť právnu istotu pre podniky, ako aj pre ich partnerov. Zároveň by, by sa podporila mobilita spoločnosti na území Európskej únie, čo je veľmi aktuálnou témou. Táto otázka už bola nastolená v rámci 5. smernice. Avšak nevýhodou štandardizácie mm, by nevyhody štandardizácie možno by boli ešte dlhšie ako práve spomínané výhody, pretože tieto rôzne právne stavy a situácie vyplývajú z historických dôvodov, z istých tradícií a možno by nebolo veľmi vhodné, ak by sme zrušili, odstránili, vygumovali túto rôznorodosť, ktorá v Európe existuje. existujúca rôznorodosť e, totiž zodpovedá zvláštnym e, podmienkam, respektíve záujmom na území toho ktorého členského štátu. A možno, že je prispôsobená aj aktivitám. Nebolo by preto možno vhodné odňať e, podnikateľom tú celú paletu možností, ktoré majú. Ďalej môžeme skonštatovať, že existujúce typy riadenia nehu sú akékoľvek vzťahy medzi, e, medzi mocami v podniku vykazujú istú typológiu. Hovorím teraz najmä o tej horizontálnej osi na schéme, ktorá je práve premietaná oddelenie jednotlivých mocí má vplyv aj na komplexnosť a zložitosť riadenia. E, čiže každá spoločnosť siahne po tom najvhodnejšom systéme, ktorý jej dáva patričnú flexibilitu. Keď si pomôžem štatistickými údajmi o spoločnostiach kotovaných na francúzskej burze e, spoločnosti kategorizované middle, tzv. middle next, Pozrite sa teraz na tabuľku a je to ten tmavo-modrý riadok. Keď si tento tmavo-modrý riadok e, porovnáme s údajom, ktorý je na tom prvom e, schodíku, suverénna moc podniku, Tu sa nachádzame v právnom stave, kde je veľmi silná výkonná moc. Častokrát už ani nie je jasné, kto má silnejšie právomoci, či akcionári alebo vedenie podniku. Tu, e, tu je to dosť striktné, ale existujú aj spoločnosti, ktoré eh, chránia skôr záujmy minoritných akcionárov Ďalej máme spoločnosť, kde akcionári môžu dokonca dominovať, prehlasovať e, dozorný orgán. Ďalší stupeň by bol manažerský typ spoločnosti, to už e, v, e, voláme v teórii, ekonomickej teórii agentúrny typ podniku, tam je výkonná moc veľmi posilnená výkonná e, moc môže naplňať e, predmet činnosti dokonca vo vlastnom záujme a vzdialiť sa od záujmu akcionárov a posledný stupeň je tzv. akcionárska demokracia, kde sú dokonale oddelené tri moci e, spoločnosti a ktoré si dokonale rozumejú a pracujú v súlade. Keď sme e, vystúpili po tomto pomyselnom schodisku, e, dostali sme sa e, k pojmu corporate governance, to znamená riadenie podniku. Zíďme však dole naľavo, pozrime sa na zelenú časť a to je tzv. riadenie šité na mieru. To znamená, že i podnikatelia musia mať istú slobodu v organizácii. V porovnaní s tradičným rozdelením moci spoločnosti, corporate governance, je to americký výmysel. Do Európy sa to dostalo cez Spojené kráľovstvo, až pomaly do kontinentálnej Európy to došlo. V tomto pojme musíme hľadieť nielen na záujem akcionárov, ale aj na vyšší záujem. Vyšší záujem ide nad rámec záujmu akcionárov a to je záujem celého podniku, celej spoločnosti. Teda hlavným záujmom je trvalá održateľnosť podniku. To je spoločný menovateľ všetkých troch štúdií. Na tomto poslednom slajde sú zobrazené všetky odporúčania. Sú rozdelené do troch osí. No, poďme veľmi rýchlo. Prvá os odporúčaní e, sa týka prostriedkov, teda ako môžeme zlepšiť výkonnosť dozorných orgánov. E, sme presvedčení, že došlo k veľmi pozitívnemu vývoju v tejto oblasti najmä vďaka e, kódexu e, správneho riadenia spoločnosti. Ak by mal vzniknúť e, nový kódex, mali by byť zohľadené tieto odporúčania, tak aby sme išli správnym, ale najmä rovnakým smerom musíme v prvom rade zlepšiť individuálne, individuálnu, informovano, individuálnu informovanosť členov dozorného orgánu. Tak, aby mali patričné know-how, teda musia mať isté vzdelávanie, isté školenie, mali by byť e, e, zovšeobecnené E, výbory, najmä, najmä výbory, ktoré rozhodujú o odmeňovaní. Európske právo sa môže vyvíjať nielen cestou tzv. hard law, ale aj prostredníctvom soft law, čiže prostredníctvom kódexov, napríklad kódexu E, správneho riadenia podnikov. Preto by bolo vhodné, aby vznikol istý, istý orgán pre dohľad nad týmto stavom v celej Európy. Druhá os je rodová rovnosť. Tu k veľkým inováciám nedošlo, pretože tu už vzniklo uznesenie parlamentu z marca 2012, ktoré volá po prijatí smernice ohľadom rodovej rovnosti v podnikoch. Čiže tu sme sa len priklonili k zneniu uznesenia parlamentu. Veľmi zaujímavá iniciatíva vznikla v Španielsku. E, v Španielsku nie sú len e, naplánované sankcie, ale aj isté podporné mechanizmy, podporné mechanizmy tým podnikom, ktoré rešpektujú kvóty pre počet miest žien vo výkonných orgánoch. E, poďme ďalej. Ďalšia os je e, právomoc e, zosúladeného postupu, právomoc konzultovať. Ďalej tu máme celú sériu odporúčaní týkajúcich sa európskych spoločností. Odozdám teraz slovo Žánovi Filipovi, domovi o sociálnej zodpovednosti podnikov. Dámy a páni, myslím, že by trebalo upozorniť na to, že naši odborníci boli až príliš technicky ja sa budem snažiť len dodržať eh, čas, ktorý som dostal a poskytnúť vám isté výsledky nášho výskumu. Takže o čom sme doteraz hovorili? Hovorili sme o spoločenskom záujme, to je, alebo teda záujem spoločnosti, to je vec, ktorou, ktorá sa tu najviac zaoberáme. No ale snažíme sa dosiahnuť istú rovnováhu medzi riadením a zodpovednosťou a treba sa zamyslieť nad tým, že kam smerujeme a tu do hry vstupuje zodpovednosť podnikov. To je, to je základ, z ktorého vychádzame, avšak treba predísť všetkým rizikám a hrozbám. Čo sa dá urobiť? Snažíme sa vypracovať nejaký nástroj na európskej úrovni, ktorý by zlepšil zodpovednosť podniku, ale je to veľmi komplikované, pretože legislatíva je potrebná vo všetkých 27 krajinách a treba sa zaoberať rizikami, ktorým sa v spoločnosti vystavujú. V poslednom dokumente komisie vidíme, že zodpovednosť podnikov je zodpovednosť z hľadiska toho, aké dopady majú na spoločnosť. Už my tu nevymýšľame nič nové, ako vidíte. Podniky sú už teraz zodpovedné, zodpovedajú sa trhom, veriteľom. A ak sa pozriete na naše dokumenty, tak nie sú to len právne veci. Máme záväzné právo, ale tiež isté nezáväzné predpisy. Takže pri vykonávaní tejto štúdie sa treba pýtať, či už je tu nejaké právo a zákon o zodpovednosti podnikov. No a keď sa pozrieme na zákony v tejto oblasti. Dá sa povedať, že s ohľadom na krízu môžeme pokračovať tým, že spoločnostiam že spoločnosti prinútime právne, zákonne dodržovať tieto predpisy. No a myslím, že je to tá pridaná hodnota, ktorú môže spoločenská zodpovednosť podnikov priniesť, ktorú musíme preskúmať, ale súčasne e, musíme rozmýšľať nad tým, toho, čo to priniesie aj spoločnostiam. A teraz musíme ísť rýchlejšie, preto, pretože chcem zájsť do hĺbky štúdie. Najskôr treba sa zamyslieť nad tým, čo existuje e, medzinárodne na úrovni EÚ, ale aj národne, aj medzi spoločnosťami, pretože hovorili sme s niektorými väčšími spoločnosťami v Európe, treba zistiť, ako oni riešia túto otázku, či už majú nejaké zodpovednosti v tejto oblasti. A keď sa na to pozrieme z národnej perspektívy, zistíme, že sú medzinárodné organizácie, napríklad v rámci OSN, sú dohody, e, ktoré sa spoločnosti zaviazali, zaviazali dodržiať aby tak prešli akýmkoľvek sociálnym alebo environmentálnym rizikám. A majú tiež indikátory. V Európe CSI postupuje veľmi pomaly. Možno pomocou EMES, Environmental Management System. On v roku 2011 je, platí v tejto oblasti legislatíva, ale okrem toho existuje ešte mnoho e, smerníc a predpisov, ktoré už ukladajú spoločnosťam veľké úlohy v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí. Skutočne veľmi veľa úloh kde sú úlohu musia zohrávať aj dozorné orgány. Ďalej sú tu technické otázky, ktoré sa týkajú napríklad eh, nejakých kontrol, dôslednosti, ale sú tu aj menej prísne predpisy eh, pre súvisiace veci. To sme hovorili, keď to bolo prezentované na pôde OSN. Na národnej úrovni vidíme, že takéto zákony už existujú my sme sa zaoberali piatimi rôznymi členskými štátmi, ktoré tak predstihli trochu svoju dobu. Nemecko bolo prvé. Nemecko v tejto oblasti je veľmi na vysokej úrovni. Veľa sa o tom hovorí. V Nemecku sa o tom veľa hovorí. No a Nemecko má spoločnosti a nechalo spoločnostiam spoločnostiam možnosť vytvárať vlastné štandardy, aby sa vyhli všetkým rizikám. Vo Veľkej Británii sa očakáva opatrnosť, nejaká dôslednosť od od riaditeľov. V Španielsku sú to verejné štátne firmy, ktoré vypracúvajú správy. Dánsko si zvolilo cestu, že sa bude sústrediť na veľké spoločnosti. S tými referenčnými bodmi máte medzinárodné referenčné body, ako je napríklad Svetový pakt. No a myslím, že legislatíva je pravdepodobne v Francúzsku najpresnejšie sú veľmi presné správy, ktoré treba dodržiavať a spoločnosti, ktoré prekročia isté hranice, čakajú prísne postihy. A nemôžeme samozrejme zabudnúť na to, čo robia samotné spoločnosti. Aké sú to právne osoby, tak ich vedia, vedú fyzické osoby. Takže len kvôli tomu, že nejaká spoločnosť je francúzska, Neznamená to, spôsobuje rizika všetkým ostatným spoločnostiam na svete. Takže musíme vidieť, ako je eh, vedená, aké sú ďalšie dokumenty, eh, nejaký etický kódex, v niektorých eh, prípadoch máme etický kódex pre baníctvo. sú tu, existujú nejaké predzmluvné podmienky, ktoré musia byť splnené ešte predtým, než sa podpíše zmluva. Takže ak podpíšete zmluvu, ktorá nesplňa alebo neponúkne ponúkne zmluvu, ktorá nesplňa isté podmienky, tak nebude podpísaná. Takže oni sa snažia pridať istú hodnotu nuša. Opätovne zelenovené iniciatívy, sú zelenovené iniciatívy, ale sú aj iné spôsoby, ako, ako hodnotiť spoločnosti v mysle environmentálnych a sociálnych štandardov a princípov. Môžete robiť ratingové agentúry, nehovorím teraz o finančných ratingových agentúrach, ale je, je ich veľa. A k dispozícii je skutočne obrovské množstvo nefinančných informácií, no a tieto agentúry hodnotia individuálne spoločnosti podľa individuálnych kritérií, ale tieto kritéria takmer nikdy nie sú rovnaké. Oni sledujú medzinárodné kritéria, ale keďže sa snažia získať vlastný podiel na trhu, tak sledujú situáciu z vlastného, z vlastného pohľadu. No a čo sa týka zlepšenia, napríklad čo sa týka zlepšenia spoločnosti, pretože na trhu je skutočne veľmi veľa in, takýchto informácií, takže o spoločnosť možno má pocit, že musí a tak ďalej. A ďalej sú tu finančné trhy. Za takouto spoločnosťou môžeme vnímať ako nejakú loď, ktorá sa chce udržať čo najdlhšie nad vodou. Má mnohé problémy s, s pracovnými právami, ľudskými právami, sociálnymi právami. Chce byť dlhodobo zisková, samozrejme aj veľmi rýchlo chce byť zisková. No a takže sociálne Odpovedné investovanie pomáha spoločnosti toto dosiahnuť. Tieto trhy rozvíjajú trhy, ktoré umožňujú spoločnostiam investovať do sociálne zodpovedných projektov. OSN stanovila kritéria pre sociálne zodpovedné investície, nefinančné kritéria, ktoré by umožnili investorom rozhodnúť, kde majú vložiť svoje peniaze. Takže toto sú všetko je aj v rámci únie, je všetko veľmi rozdielne, no a opätovne je tu riziko vytvorenia finančných bublín, ak jedna spoločnosť má mať dobré, dobré ratingy, tak si možno vybere nejakú inú, ale teda tak, že my sa snažíme toto všetko zohľadniť, pritom ako navrhnúť zákon alebo právo o zodpovednosti, sociálnej zodpovednosti podnikov. Musíme mať vyvážené informácie, a treba zaoberať sa, ako sa zhromažďujú, prezentujú informácie. Tie metódy musia byť harmonizované. Vidím len jeden príklad pre štátne spoločnosti vo Francúzsku. Pre španielské spoločnosti je situácia iná, ale pre, pre verejné podniky sa stanovila zodpoved, sociálna zodpovednosť alebo pravidla sociálnej zodpovednosti a vybrali sa najlepšie ponuky. No, aká, slo, slo, je tam firma, ktorá nie je kotovaná na, na burze, musí prijať pravidlá. No a nadnárodné spoločnosti musia zohľadňovať vo svete. Rovnako je tu otázka opatrnosti a pre burzové e, spoločnosti platia tie pravidlá. Takže, aby sme vytvorili istú harmonizáciu, tak sme navrhli zverejnenie informácií o zodpovednosti podnikov. Tie sa dajú regulovať, ak to bude nevyhnutné. A agentúry by mali byť certifikované tak, aby ten spôsob, ako sa hodnotia informácie, bol rovnaký. Inštitucionálni investori budú musieť eh, konať eh, transparentnejšie a rovnako treba sa zamýšľať nad vytváraním hodnot tak, aby CESI mala aj finančné hodnoty. Ako spoločnosti majú byť udržateľné, eh, tak si to musia uvedomovať aj akcionári veľké auditorské spoločnosti už si to teraz uvedomujú a toto je nová vec, ktorá musí byť súčasťou celkového hodnotenia spoločnosti. Ďakujem pekne a teraz rád zodpoviem všetky vaše otázky. Ďakujeme pekne za túto prezentáciu. Máme ešte dve otázky, tak či tak. Sme začali neskôr o 4 hodiny, takže aj teraz meškáme. No potom budeme mať ďalší program o 16.15 mám vodu. Pán kolega Budu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Nedostatok zapojenia akcionárov by sa dal napraviť možno elektronickým hlasovaním a ak to tak bude, ak zavedete elektronické aby sa zavedlo elektronické hlasovanie, myslíte, že to by sa zmenilo, že by sa zmenilo vedenie, riadenie podnikov? Ďakujem. Pani Lichtenberg. Ďakujem. Neviem, či je to otázka tlmočenia, ale pokiaľ ide o to zhodnotenie a hľadiska podniku, troška optimistické vysvetlenie, z toho dôvodu by som bola skôr príverženkyňou vending rules, čo by znamenalo aj e, reprezentáciu žien v konečnom dôsledku v ostatných rokoch sme mali podniky, ktoré e, tieto dokumenty o sociálnej zodpovednosti podnikov publikovali, mali to ohromne všetko na sieti. No a už potom samotná realizácia bola ponechaná náhode, tak moja otázka znie, čo treba urobiť, keď v prípade, ak zostaneme pri tomto prístupe ktorý skôr bude uprednostňovať tie nezá, to nezávažné právo, čiže ako je to potom s tým, s tým rozdielom, e, čo je napísané na internete alebo na pekných brožúrach a medzi tým, čo sa ozaj v reálnej praxi deje. No a dovolte mi ešte takú krátučku poznámku. Je pre mňa trocha ťažké sa prioritne e, zaoberať s francúzskými štruktúrami, pretože my by sme mali pokryť to celé spektrum. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Regner. Ďakujem pekne. Ja by som mala otázku na oboch autorov tretej štúdie pani Marsak. Vy ste vo svojich, vo svojich odporúčaniach písali o monitorovacom mieste, o riadení. Mohli by ste to troška vysvetliť? A takisto otázka na e, pána doma. Hovorili ste o tom, že by sme mali znížiť informačnú asymetriu, že to by mal byť ten veľký cieľ. Tu by ma zaujímalo, viete, to e, znie to teda tak veľmi nábubrane, ale bolo by dobre, keby ste nám povedali, ako by to malo precízne vyzer- vyzerať. No neviem, kto bude odpovedať na otázku. No ja by som sa chcel spýtať na obidve štúdie, na ten vzťah medzi dozorným orgánom a manažmentom. Nebol som tu celý čas ale to spolurozhodovanie, tak e, toto nebolo zatiaľ v hre a ja si myslím, že to naozaj súvisí e, so sociálnou zodpovednosťou podnikov. Prečo ste to neuviedli, prečo my máme v Nemecku samoreguláciu. Sú tam totiž naozaj e, tú opačnú stranu karty v Nemecku, tak neviem, kto bude odpovedať. Prosím vás, prihláste sa a skúste nám odpovedať na položené otázky. Dovolte mi, aby som začal odpovedou na prvú otázku, ktorá sa týkala za, zaangažovania akcionárov a o zmysle elektronického hlasovania. Táto štúdia neobsahovala jednotlivé e, praktické náležitosti uplatňovania práv. Vychádzali sme z veľkých princípov, z hlavných princípov. pretože ak e, nie je jasné, aký dosah majú tieto práva, aký je ich rozsah, a ako ich uplatňovať, absolútne by nemalo žiadny zmysel nabádať niekoho hlasovať. Ak by neexistovala perspektíva, že ich hlas bude vypočutý. A v tomto zmysle, keď hovoríme o minoritných akcionároch, môžeme skonštatovať, že jeden z dôvodov, pre, pre ktorý sú pasívni, nie je preto, že nechcú, nie že by nemali technické možnosti participovať na výkone podniku, ale nechcú, lebo to nemá zmysel, pretože vedia, že majoritní akcionári si presadia svoje. A preto sme zaviedli po, pojem záujem právnickej osoby vďaka tomuto novému pojmu nastane nová situácia. Ak majoritní akcionári chcú presadiť niečo, čo ide proti záujmom spoločnosti ako takej, minoritní akcionári majú, budú mať možnosť si presadiť svoj záujem, teda prehlasovať aj majoritných akcionárov. Ja si myslím, že druhá otázka sa týkala e, štúdie o vzťahu medzi manažmentom a dozorným orgánom. Dovolte mi odpovedať e, na tri podotázky, ktoré tu zazneli, najmä o rovnosti žien a mužov, o francúzských detailoch a o participácii. Najprv nechám slovo Jánovi, alebo potom nechám slovo Jánovi, čo sa týka rodovej rovnosti, rovnosti medzi ženami a mužmi soft law, čiže to nezávažné právo zatiaľ nebolo schopné vyriešiť tento problém a preto v zmysle nášho odporúčania navrhujeme, aby táto téma rodovej rovnosti bola riešená prostredníctvom smernice. E, teda e, my chceme, aby rovnosť žien a mužov bola riešená v budúcnosti smernicou. Druhá poznámka, ktorá tu odznela, to, že tu sme nechali vyznieť e, francúzsku realitu. Nebolo to zo žiadneho patriotizmu či nacionalizmu, ale jednoducho urobili sme tak pretože v prípade francúzskych akciových spoločností e, je to krásny príklad, ako splynulo niekoľko európskych vplyvov a ako sa tieto európske vplyvy preklopili do francúzskej legislatívy a malo to za následky najrôznejšie prerozdelenie vzťahov medzi, eh, medzi jednotlivými zložkami podniku. Tak z tohto dôvodu eh, sme hovorili najmä o francúzskych spoločnostiach. No a posledná podotázka sa týkala participácie, teda účasti. Účasti eh, v zmysle zúčastňovať sa rozhodovacieho procesu. V štúdii 2 e, bola o tom reč, možno, že som to prešla príliš rýchlo. Tam existuje celá kapitola o zaangažovaní zamestnancov podniku na, do rozhodovacieho procesu. Jedno z odporúčaní e, o tom hovorí, že by mala vzniknúť dokonca smernica o participácii Ďalším aspektom je finančná účasť. Tá nebola predmetom štúdie 2. Tá sa týka skôr e, sociálnej zodpovednosti podnikov. A preto nechávam slovo Žanovi Filipovi Domovi, ktorý bude hovoriť o finančnej účasti. Vrátim sa k iným otázkam, e, vrátim sa k tej asymetrii informácií, ale vrátim sa teraz k účasti, účasti najmä zamestnancov v podnikoch. Práve tomuto aspektu sme sa venovali v štúdiu, či, v štúdii číslo 2. Je to istým faktorom rovnovážneho stavu spoločnosti. Nevzniklo odporúčanie na túto tému, pretože e, také, takáto iniciatíva neexistuje na území celej Európskej únie Možno, že v nemeckých podnikoch existuje užší vzťah medzi zamestnancami a riadením podniku. Možno, že vďaka odborovej e, organizovanosti v Nemecku. Možno, že toto je kľúčom k úspechu. Zamestnanci a ich e, a ich e, zaangažovanosť idú dokonca nad rámec dozorného orgánu, pretože tí môžu e, pomyselne odpískať, vypískať vedenie e, podniku. Je to skutočne z politického hľadiska veľmi rôznorodo vnímaná situácia. Každý členský štát má iné vnímanie zaangažovanosti zamestnancov. Poďme teda k otázke asymetrie informovanosti. E, čo sa týka sociálnej zodpovednosti podnikov, e, vôbec sme sa neuspokojili existenciou soft law. Práve naopak, e, chceli sme, aby bola poz, bol pozmenený článok 46 smernice o nefinančných kritériách, nefinančné kritéria musia byť, e, musia byť e, jasne e, hlásené. Je to bod 12 štúdie číslo 3. Za týmto všetkým je nasledovná myšlienka. Ratingové agentúry môžu byť tiež hodnotené a preto musia používať rovnaké referenčné hodnoty a referenčné pojmy. Existujú referenčné hodnoty, ktoré, s ktorými prišlo, e, prišlo OSN. Máme tu normu ISO 26000. Ďalej tu máme sektorové referenčné hodnoty, ktoré môžu byť použité. Tu už zachádzam veľmi do detajlov jednotlivých odporúčaní, ktoré navrhujeme aby e, sme odstránili túto asymetriu informácií, musíme naše odporúčania preklopiť do vyššej transparentnosti vzťahov medzi podnikmi tak, aby každý mal k dispozícii informáciu, prečo tá, ktorá spoločnosť dostane známku e, sociálne zodpovedného podniku, na základe ktorých kritérií bola označená tá ktorá spoločnosť za sociálne zodpovednú. A práve takýmito jednotnými kritériami by v budúcnosti vznikli isté spoločné hodnoty, ktoré by v budúcnosti trvali nehmotný majetok spoločnosti, ktorý by zvyšovali jeho hodnotu. A následne sa to môže rozšíriť aj za hranice Európskej únie, netrúfam si povedať, že do celého sveta. Ďakujem pekne. Prosím vás, buďte struční, pretože budeme musieť o chvíľku začať hlasovať. Nech sa páči. Vrátim sa k myšlienke e, toho, tej monitorovacej inštitúcie, toho dohľadného orgánu e, riadenia podnikov. Na jednej strane tu máme soft law, ktorý niektorý nie je veľmi účinný a preto si myslím, že by sme sa mali odraziť od tohto prístupu E, čiže rozdiel medzi soft law a hard law e, na prvý pohľad je jednoduchý. Kódex e, riadenia spoločnosti má normatívnu časť, teda tú, ktorú musí každý podnik rešpektovať, ktorý pristúpi ku kódexu. A ak tak neurobí, musí vysvetliť prečo. Tieto kódexy riadenia spoločnosti musia mať za následok zmenu správania e, podnikov e, v celej Európskej únie, ktorá má svoje právne tradície a históriu. Teda vďaka týmto e, kódexom dôjde v budúcnosti k zmene správania riadiacich orgánov podniku. ako náhle podnik pristúpi ku kódexu, preberá istú zodpovednosť. Manažment podniku preberá zodpovednosť. Musia e, sa zaviazať a e, manažment je priamo zodpovedný. Teda e, myšlienka tohto monitorovacieho orgánu alebo orgánu pre dohľad je zhromažďovať overené postupy z celej Európskej únie a to nie je len e, prístupom z hora nadol smernicami, nariadeniami, ale aj prístupom z dola nahor, čiže e, zhromažďovať dobré postupy, s ktorými prišli konkrétni podnikatelia. Ďakujem pekne, ďakujem mm, všetkým za prezentáciu štúdie. Želám vám šťastnú cestu domov. No a my teraz k bodu 13. Je to správa kolegu Speroniho. Hádam ho poprosím, aby nás poinformoval o aktuálnej situácii, no a potom budeme robiť testové hlasovanie, budeme musieť zrejme hlasovať elektronicky. Kolega z Peroni nech sa páči. E, z toho, teda čo viem, rada rozdelila svoj návrh na dve časti. My by sme sa dnes mali zaoberať tým, či máme naše stanovisko zrevidovať, či sa máme držať môjho návrhu. Ja to nechám na kolego, ako sa rozhodnú. Vertragung vor, ist das richtig? Ja.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 Ďakujem. Ďakujem za udelenie slova komisie. Budem stručný. E, som vám k dispozícii pre akékoľvek informácie o tomto legislatívnom postupe. Disponujeme najnovšími informáciami o postupe. Situácia je nasledovná Komisia navrhla 30. apríl, 30. apríla e, zrevidovať e, dve e, nariadenia do jedného aktu. Naše e, právne služby e, e, posúdili, posúdili 24. mája a 9. júna došlo k tomuto e, posúdeniu. Následne na to e, vzniklo stanovisko, e, ktoré znelo, že je to revízia, je to žiadaná revízia. Medzičasom však konkrétne 13. júla vznikol dokument, na pôde parlamentu e, radou, opravuje sa rečník, rada prijala dokument, môžem e, priamo citovať z tohto dokumentu. The particular positions of Ireland and the United Kingdom, the original proposal was divided into two identical texts of proposals for a council regulation. Mm-hmm Cela a été fait sous impulsion. Euh, Toto sme urobili na základe odporúčania e, právnych služieb rady z najrôznejších dôvodov. Z dôvodu najmä navrhnutia rozdelenia e, pôvodného návrhu na dve časti. Komisia prijal rozhodnutia e, poveriť komisára Malstroma, aby súhlasil s návrhom rady. Z toho dôvodu, že návrh rady je skutočne v súlade s pôvodným návrhom komisie. E, komisár Malstrom sa čoskoro stretne s parlamentom a s radou a bude hovoriť o e, vznik, vzniku skutočne dvoch osobitných návrhov. Ďakujem. Ďakujem, teraz som bezmocný. Spravodajca navrhuje, aby sme odročili. Tak teraz neviem, pán Speroni, máme hlasovať alebo máme odročiť hlasovanie, definitívne stanovisko. Potom, ako som si vypočul komisiu, myslím si, že by sme mohli hneď hlasovať. Pretože podstata veci sa nemení, stanovisko je platné, pokiaľ tento text vyzerá tak, ako vyzerá, ak je to jeden text alebo dva texty, rovnaké texty, tak je to jedno. Takže Spravodajca navrhuje hlasovať. Je tu želanie, aby sme hlasovali elektronicky, takže najprv si to otestujeme. Prosím vás, všetci založte hlasovacie kartičky do hlasovacieho zariadenia. Und? Ja. 23. 23. Zdá sa, že to všetko funguje, takže regulárne hlasovanie, každý prosím hlasuje. Hlasujeme o návrhu kolegu Speroniho, takže prosím vás, tlačte príslušné gombiky. Dafür. za, traja sa zdržali, nikto nebol proti. Ďakujeme pekne, tak by sme mohli skončiť s týmto bodom, takže toto teda bude nasledovať rokovanie za zatvorenými dverami. Poprosím všetkých, ktorí tu nemajú byť, aby opustili sálu a potom budeme pokračovať v našom zasadaní za zatvorenými dverami.